švedského predsedníctva k jej vyhláseniu. Švédsko má tradične veľmi pozitívny postoj k dodržiavaniu ľudských práv. Ľudské práva sú veľmi dôležité, ale e, aká je situácia na domácom fronte? Čo presne chce švedské predsedníctvo urobiť, aby zabezpečilo, že niektoré naše nové členské štáty ešte nemajú celkom e, zabezpečiť dodržiavanie práv napríklad lezieb, gejov, e, bisexuálov, transexuálov. A ďalej, a ďalšie otázky ľudských práv. Ako môžeme tak flagrantne ignorovať ľudské práva tým, že nedáme možnosť e, aj všetkým ostatným občanom, aby sa vyjadrili k referende k Lisabonskej zmluve. Mali by sme e, dať túto možnosť všetkým a neignorovať ich práva. Ďakujem pekne. Pán Hovit, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja sa chcem pri, pridať eh, k mojim predrečníkom, ktorí zapoložili pani Hemeršov v prezentácii. A celkom iste máme veľmi vysoké očakávanie od vášho predsedníctva a to celkom opodstatnenie. Ale myslím, že to by malo byť niečo, čo budeme mať radosť a neboli by sme to vnímať ako kritiku. Eh, pani Pani Obiols, pán Obiols tiež prezentoval svoje názory. Chcem sa poďakovať jemu. On je z rovnakého politickej skupiny ako i ja. Vo vašej prezentácii ste sa dotkli mnohých oblastí, ja teda spomeniem iba niektoré. Mm, pokiaľ ide o otázku mandátu e, špeciálnych zástupcov za vedenie školiacich programov e, pre členov e, SD SDP už sa tu hovorilo o právach lezieb homosexuálov, bisexuálov, transexuálov. Myslím, že je to veľmi dôležité venovať sa tejto otázke a pokiaľ ide o e, Radu pre ľudské práva, e, vaša výrazná podpora zachovaniu špeciálnych mechanizmov e, a špecifických národných mechanizmov. Myslím, že toto by sme mali podporiť. Pokiaľ ide o otázky, Poprvé, parlament výrazne podporuje otázku podporovania ľudských práv a vnímania ako priority. V tomto som súhlasím, ale myslím, že je dôležité pripomenúť, že ešte máme pred sebou dlhú cestu. A to už nehovoriac o tom, ako funguje samotný kohom. E, funguje dosť izolovane. Celkom iste e, ste oboznámení so situáciu, ale bolo by dobre, keby ste na to nezabudli. Pokiaľ ide o politické vyhlásenia, v tomto e, sme dobrí, ale keď ide o konkrétne rozhodnutia, o konkrétne kroky, možno v tomto štádiu ľudské práva nemajú rovnakú prioritu ako ostatné oblasti. Vo vašej odpovedi môžete uvieť nejaké konkrétne príklady, ako chcete zaviesť takéto konkrétne prioritné vnímanie otázok ľudských práv aj pri konkrétnych krokoch, napríklad v otázkach obchodnej politiky. Ja som si niecelkom istý, keď príde k, k opätovnému prerokovávaniu nejakých obchodných dohôd s niektorými krajinami, či sa bude zohľadňovať aj otázka ľudských práv pri týchto rokovaniach či sa to bude vnímať ako priorita. Vyjadriť sa k tomuto, prosím. E, po ďalšie, pokiaľ ide o naplnenie ratifikácie dohovoru o právach ľudí s postihnutím. E, v tomto vás v plnej miere podporujeme v vašom úsilí. V niektorých členských štátoch sú isté výhrady a my ako parlament chceme zminimalizovať počet týchto výhrad a dúfame, že v tomto sa bude snažiť aj predsedníctvo. Ďalej vás podporujeme vo vašej iniciatíve v oblasti vchodných a ľudských právach. Chcem tiež um, poďakovať aj pani Kionka za jej pozornosť, ktorú venuje um, tejto problematike. Spolupracujete s ňou pre mňa ako spravodajcu pre túto tému Nejde tu tak o posilnenie tejto legislatívy, ale o implementáciu. V prvej kapitole sa uvádzajú úlohy vlády a ja si myslím, že my ako podvýbor by sme mali byť akým hracím motorom, mali by sme ukázať, ako sa majú tieto legislatívne prvky implementovať v praxi. Po štvrté, pokiaľ ide o Radu pre ľudské práva, to, ako vnímame otázky Blízkeho východu, je dosť eh, problematické v niektorých eh, ohľadoch. Zdá sa, že ešte stále je polarizované stanovisko tejto Rady pre ľudské práva a došlo aj k istej diskreditácii. Dúfam, že sa budete snažiť eh, v mene Európskej únie dosiahnuť situáciu, aby sme boli akýmsi prepojením jednotlivých zúčastnených strán v tomto konflikte na Blízkom východe je to neľahká úloha, ale myslím, že úloha Európskej únie je práve byť aktívnym v tomto smere. No a napokon ešte v mojom vlastnom mene chcem poďakovať e, za pozvanie našej predsedničky na zasadnutie Kohomu. To je veľmi dôležité pre nás. E, celkom iste vy aj pani Kionka naďalej budete venovať pozornosť aj našej delegácii v Ženeve z hľadiska Rady pre ľudské práva a tiež, že budete spolupracovať s parlamentom v otázke opracovania oznámení a stanovisk. Myslím, že sa musíme venovať eh, otázkam decembrovej plenárky. Eh, je bežné a zaužívané, že na tejto plenárnej schôdzi sa eh, okrem iného udeluje Sacharová cena, pretože sa zmenil harmonogram prípravy podpory ľudských práv v rámci rady budeme sa musieť zamyslieť. Nepredpokladám, že to odpoviete, na to odpoviete už dnes, ale musím pripomenúť, že je potrebné o tom diskutovať, pretože ehm, na decembrovej plenárke v parlamente už tradične dominuje otázka ľudských práv a možno, že sa tieto dve podujatia budú navzájom prelínať ehm, a my by sme boli radi, keby sme mali možnosť zachovať túto kontinuitu, aby sme nestratili našu tradíciu. Ehm, ďalej, niektorí poslanci tohto parlamentu mali k dispozícii prístup k tajným demaršom predsedníctva. Žiadame o to už niekoľko predsedníctiev. Dúfame, že aspoň jedno predsedníctvo nás vypočuje. Bolo by to akési odporúčanie, ktoré vyslovil aj pán Obios. Dúfam, že sa toho chytíte. Chcem poďakovať aj pani Arno za jej vyjadrenia. Som si istý, že naďalej bude prebiehať intenzívny dialog o otázkach ľudských práv, pretože aj pani komisárka Ferlo Vander prijavila ochotu rokovať e, o dohode pre tento mechanizmus. E, teším sa na spoluprácu s komisiou v tejto veci a tiež e, na podporu demokratizačných programov, do ktorých je zapojená komisia. To vnímame ako veľmi dôležité. Prepáčte, že kladiem toľko otázok, ale ešte mám jednu poslednú otázku. Môj kolega Martin musel odísť, ale požiadal ma, aby som v jeho mene prezentoval jednu otázku na predsedníctvo a síce chce sa opýtať, či predsedníctvo má nejaké konkrétne stanovisko na eh, navrátenie Abdullah Abdullah zo Škótska do Líbie či sa predsedníctvo chce k tomuto nejako oficiálne vyjadriť, e, alebo či má nejaké oficiálne stanovisko. Je to dosť sporná téma medzi Veľkou Britániou a Líbiou a súvisí to aj s transatlantickými vzťahmi medzi EÚ a Spojenými štátmi. Je to pre nás dôležité, pretože my chceme obhávať ľudské práva a nie národné záujmy. Celkom iste sa na tomto s vami zhodneme. Kýtoš, herra Hauer. Ďakujem pekne, pán Hovit. Teraz máme na zozname niekoľko ďalších rečníkov a aj ich vyjadrenia sú dôležité. Chcem požiadať, eh, aby ďalší rečník eh, počas jeho vyjadrenia sa ešte prihlásili ďalší pán Körens Proty, pán Deva, pán Lohby a potom vysoký zástupca, vysoká zastupňa pre ľudské práva, pani Kionka. Toto je teraz zoznam rečníkov. Teda prosím, ak chce ešte niekto vystúpiť, nech sa prihlási teraz. So žiadosťou rečničky čas pán Gorenc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi s veľkým záujom som si e, vypočul e, prejav švedského predsedníctva, ktorý je aktuálnym predsedníctvom rady. Myslím, že ten program je ambiciózny, a je tu politická vôľa. Mali sme to privilegium spolupracovať e, s orgánmi Švedska a vôbec nepochopujem o, o ich e, snahe všetko e, zrealizovať, čo tu spomenul. Samozrejme, že tá úloha je veľmi ťažká. E, mnohé prekážky majú na ceste, postupy sú dosť obmedzené a takisto pokiaľ ide o tú reálnu politiku, je, sú tu dôležité veci. Je potrebné, aby sme spolu s tými krajinami, ktoré e, nedodržiavajú ľudské práva, sa snažili rokovať za zatvorenými dverami, ako snažiť sa to zrealizovať ako dobrý biznis. Máme tu už niekoľko predvojcov, ktorí už takto konali, pretože sa snažili implementovať na program dňa e, Komisie pre ľudské práva, Rady pre ľudské práva spomenúť chovanie rôznych krajín, takisto e, presadiť veto na Bezpečnostnej rade OSN voči týmto krajinám. Takže nachádzame sa na veľmi delikátnej pôde. Vieme, aké e, tieto konflikty sú veľmi ošemetné. Takže chcel by som tu spomenúť niekoľko vecí. Pred niekoľkými rokmi na základe požiadavky OSN bol vytvorený panel 5 piatých osobností, kde bol práve bývalý minister Olaf Palme Švédska a takisto aj prezident Mali napísali štúdiu o konflikte v Rwande. Volala sa genocída, ktorú sme, ktorý sme sa mohli vyhnúť. Samozrejme, že to bolo príliš neskoro, ale aspoň toto dielo si zaslúžilo trošku zdôrazniť, kto bol za čo zodpovedný. A chcel by som vám teraz položiť e, otázku a poprosiť, e, aby ste aspoň formálne sa zaviazali v mene EÚ. Táto otázka je následovná. Niekoľko dní nám hovoria o vojne v Darfúre. Znova to bolo uh, zdôraznené. Neviem, či to bolo e, spôsobené tým, že tam boli e, ženy, ktoré boli znásilnené, keď e, hľadali vodu. Všetko bolo zbombardované, všetko bolo skoro úplne zničené. Potom až to bombardovanie bolo ukončené kvôli tomu, že už neboli technické možnosti bombardovať, ale ako zdôrazníme zodpovednosť ľudí, ktorí toto vykonali. Je potrebné, aby švedské predsedníctvo v mene EÚ aby stanovilo štúdiu o zodpovednosti takých vecí, ktoré sme sa mohli vyhnúť, ktoré nakoniec boli pôvodom ťažkých e, konfliktov, napríklad aj v Chartume, kde zodpovednosť je úplne jasná v tejto oblasti. Poznáme neúspech politického boja, tie sú mnohé, tieto neúspechy. Jediný príklad by sme mohli spomenúť, aby sme ukázali, že Európska únia sa snažila pracovať v súlade, snažila sa naozaj znížiť utrpenie obyvateľstva v Darfure, avšak otázka je, že či vy užila všetok manevrovací priestor, ktorý má k dispozícii, či sa nemohlo urobiť ešte viac. To nie je kritika voči švedskému predsedníctvu, ale je to skôr obava. Či sme naozaj urobili všetko, čo sme mohli urobiť za týchto okolností, aby sme predišli tomu, aby obyvateľstvo takto trpelo. Takže len toľko. Chcel som vám formálne navrhnúť, aby sme vykonali toto zhodnotenie, či príjmete tento záväzok v mene Európskej únie. Ďakujem pekne, pán Gorenz. Ešte by som mohla možno pripomenúť, že dnes som sa stretla e, s zástupcom ingušského Enkušského združenia pre ľudské práva a uviedol, že dnes je potrebné konať v súvislosti s situáciou v Ingušsku, pretože zajtra už bude príliš neskoro. Toto vyplynulo z nášho rozhovoru. Ešte sa však k tomuto vrátime. Ďalším rečníkom v našom zozname je pán Prody. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem takisto aj pani Hamarskut, takisto pani Arno, chcel by som niečo k tomuto povedať. Ja som teraz novým členom tohto podvýboru a možno, že sa až tak v tom nevyznám, ale mám taký dojem, že mnohokrát eh, činnosť v oblasti ľudských práv býva činnosťou bez symptómov, ktorá sa nevenuje vlastne reálnym kauzám potom je to vlastne, sú to rôzne otázky, e, ktoré e, vôbec e, nie sú spojené s reálnou politikou. Teda ja sa domnievam, že by sme mali tiež spoločne v boji za ľudské práva v špecifických situáciách by sme sa mali snažiť pochopiť, aké sú príčiny. Teraz mám dojem, že v rôznych podobných oblastiach čelíme situáciám k moci, ktoré by ktoré vlastne ešte aj ničia e, prírodné bohatstva jednotlivých krajín a že mnohé krajiny e, prejavili až prílišný záujem k týmto prírodným bohatstvám. A táto obsesia vlastne vedie k tomu, že sú podporované autoritárske režimy. E, vidím to v mnohých častiach sveta. určité prepojenie medzi autoritárskymi režimami a využívaním prírodného bohatstva. Myslím, že v tomto bode by sme mali sa snažiť vypracovať túto analýzu, pretože je to práve tá správna odpoveď, ktorú by sme mohli tu nájsť, ako vyriešiť tieto problémy. Keď predložíme tento problém takým spôsobom, že sa budeme snažiť znížiť dopad e, tejto dramy ľudských práv, pretože keď sú tu situácie, ktoré je potrebné uh, právne riešiť na medzinárodnej scéne, nie len na pôde eh, Medzinárodného súdneho tribunálu, ale takisto je potrebné prijať jasné a čisté postoje, hlavne pokiaľ ide o prístup k prírodnému bohatstvu. Príklad Sudan a Darfur. Je potrebné sa na to pozrieť v kontexte. Musíme odmietnúť to, čo voláme, alebo to, čo je tým cynizmom, ktorý je prejavený mnohými krajinami, cynizmom, ktorý vedie k tomu, že sa nereaguje že sa nevmiešavame do vnútorných záležitostí niektorých krajín, zatiaľ čo je to len zámienka alebo ospravedlnenie k toho, že sa snažíme dostať k prírodnému bohatstvu daných krajín. Takže toto je otázka, ktorej sa musíme venovať, ak naozaj chceme nájsť riešenie na tieto symptómy, ako aj príčiny tohto nešťastia. Ďakujem pekne, pán Prody. Máte pravdu, otázka ľudských práv a otázka prírodných zdrojov naozaj súvisia, sú veľmi prepojené. Zdá sa, že Máme ešte dvoch rečníkov prihlásených do diskusie a ak súhlasíte, potom to už vyhlásime e, zoznam rečníkov za vyčerpaný, pretože ešte máme ďalšie body na našom programe. Máme tu zástupcov občanskej organizácie a potom ešte ďalší bod, ktorým bude prezentácia e, výsledkov štúdie. Ďalším rečníkom však je pán Deva. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem na úvod zablahoželať pani Hamršot k prezentácii o otázkach ľudských práv a sme veľmi radi, že švedské predsedníctvo vníma otázku ľudských práv ako svoju prioritu. E, jej prezentácia bola veľmi kvalitná, vyčerpávajúca a rovnako kvalifikovanie odpovedá aj na otázky, ktoré kladieme a tiež veľmi krásne hovorí po anglicky pani predsednička, my ako výbor musíme uznať, že to je všetko, čo máme. Nemáme e, žiadne e, vojenské lode, žiadne ponorky, žiadne jadrové zbranie. Máme k dispozícii iba svoj vplyv. Máme iba autoritu, s ktorou vystupujeme a máme svoje vedomosti, ktoré využívame, keď hovoríme o situácii na celom svete. Teda myslím, že by sme nemali vôbec ani premýšľať alebo zvažovať. Hovorím to vám, eh, pani predsednička, pretože ste nová vo svojej funkcii. A nemali by sme sa snažiť eh, byť neviditeľní na svetovej scéne. Vieme, že otázky eh, ľudských práv na pôde OSN sú viditeľné, ale náš výbor má vynikajúcich členov. Mali by sme vystupovať pred svetovým spoločenstvom tak, aby sme získali úctu. Teda čokoľvek povieme, by malo byť podložené výskumom, vedomosťami a predovšetkým pochopením medzinárodného práva a zmluv, ktoré sme podpísali my ako členské štáty EÚ. Hovorím to preto, že ste dostali odo mňa list e, o tejto veci, ale hovorím to aj vzhľadom na to, že tu máme švedské predsedníctvo a Švédsko vníma otázku ľudských práv ako veľkú prioritu. Teda, ak dovolíte, uvediem niekoľko príkladov. Napríklad e, podpora e, situácie e, študentov v Malmo, ktorí sa snažia e, dosiahnuť presun do Upsaly a považujú to za porušenie svojich práv a v dôsledku toho začnú strieľať a zabíjať ľudí. My vnímame Švédsko ako krajinu, ktorá dodržiava ľudské práva, ktorá to vníma ako prioritu, teda budeme zasahovať Budeme využívať nástroje, ktoré máme k dispozícii a budeme zasahovať v Upsale? Nie. Ale niekedy náš výbor takto postupuje. Postupoval tak v minulosti, keď nebolo možné celkom presne rozlíšiť, do akej miery ľudské práva sú prepojené s medzinárodným právom tam, kde naše členské štáty podpísali zmluvy, ktoré uznávajú eh, suverené práva nezávislých štátov a tiež eh, aký záujem máme v týchto krajinách. Napríklad Sri Lanka. Sri Lanka je nezávislým e, štátom už 2300 rokov, už pred 400, 400 rokov pred našim letopočtom až do posiale. Nikdy nebola nejakým spôsobom obsadená, nikdy nebola porušená jej svojbytnosť, bola kolóniou a avšak eh, po celý čas eh, si zachovala svoju svojbytnosť. Je demokratickou krajinou. 20 rokov eh, už 15 členských štátov tohto Združenia Európskej únie obchodujú so Sri Lankou. A nedávno po, po tom, čo prebehli voľby na severe a na východe krajiny, došlo k tomu, že niektorí kritizujú e, situáciu na Sri Lanke bez toho, aby tam vôbec niekedy boli alebo aby poznali jej históriu. Nemôžeme takto postupovať my ako náš výbor a získať si úctu medzinárodného spoločenstva. Hovorím v tomto kontexte aj to, že situácia na Sri Lanke je taká, že sú tam 3 milióny tamilských občanov, ktorí žijú na ostrove už mnoho tisíc rokov a 2 milióny týchto ľudí žijú na juhu, 1 milión ľudí na severe, ale keď ich chceme prinútiť, aby išli na juh, ja som prám, práve teraz navštívil tento región a keď sa pozrieme podrobnejšie na situáciu zabíjania, tam dochádzajú, k zabíjaniu tam dochádza na oboch frontoch. E, ja však, keď idem do Sri Lanky, neustále sa ma pýtajú, odkiaľ pochádzajú poslanci Európskeho parlamentu, na čo narážajú. Ja musím obhajovať vás, pani predsednička, náš podvýbor svojim kolegom na Sri Lanke, pretože niektoré vyjadrenia vyhlásenia parlamentu sú dosť bizarné. Myslím, že by sme mali prestať takto postupovať, mali by sme uh, si získať úctu a nemali by sme takto unáhlenie vypracovávať eh, z brucha takéto vyjadrenia, ktoré nie sú nejakým spôsobom fakticky podložené. Ja som už na úvod povedal, že máme iba takéto nástroje k dispozícii, iba slova a náš vplyv, musíme ich využívať. Ďakujem pekne, pán Deva, ďakujem pekne, že pripomínate, že um, možnosťami konania pre tento výbor eh, sú jej vplyv a autorita. Ešte sa k tomu však vrátime na poslednej schôdzi v septembri. Ešte veľmi krátko, pani Lohbirel, pretože ešte dáme slovo potom eh, zastupkyni eh, Ríne Kionka, ktoré je zastupkyni osobného zastup generálneho predstaviteľa pre ľudské práva. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne za vaše vyjadrenia aj za pozvanie ktoré ste e, poskytli. Celkom iste e, príjmeme toto pozvanie. Chcem sa opýtať, do akej miery spolupracujete e, s medzinárodným súdnym tribunálom, trestným tribunálom a ako vnímate návrh, aby na poslednom zasadnutí komisie bola aj osoba, ktorá má mandát na sedajúcej komisii bola aj, e, bola aj komisárka, respektíve komisár, ktorý bude mať mandát súvisiaci s ľudskými právami. Ďakujem pekne za túto otázku. Vychádzam z toho, že o tomto sa ešte budeme baviť, keď sa budeme rozprávať o výsledkoch štúdie, ktorú máme na programe ako posledný bod našej schôdze. Nech sa páči, pani Kionka. Teraz e, prišiel rad na vaše vystúpenie, môžete využiť všetko, čo tu už odznelo. Ak nechce ešte vystúpiť krátko pani Hamaršio, to je nechce, takže dávame slovo pani Kionka. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť byť taká stručná ako predrečník. Tiež vám chcem blahoželať vo vašej funkcii v, v tomto podvýbore veľa úspechov aj takisto celému podvýboru v tomto funkčnom období. Mám tri stručné poznámky k otázkám, ktoré e, tu odzneli ešte skôr. Chcem len e, doplniť e, slova predsedníctva a komisie. Najprv k otázke ratifikácie rôznych dohovorov. Plne súhlasím s tým, že kohom a otázky ľudských práv by mali len povzbudiť našich eh, členov v aktivite, eh, takisto povzbudzovať členské krajiny k ratifikácii, lebo to len zlepší dialog s tretími krajinami. Toto si predsa žiadajú tretie krajiny a to neustále. Druhá otázka súvisí s Guantanamom súvisí ho s uzavretím. O tom tu už hovorili zastupcovia predsedníctva. Dva doplňujúce body k tomuto. Jeden je ten, že táto otázka, otázka právneho rámca, ktorý sa vzťahuje na praktiky v eh, Guantaname je čím si, čo my ako EÚ sme opakovane nadnášali v diskusiách z USA. Už od roku 2004 bola som na mnohých stretnutiach za zatvorenými dverami pred zo pár rokmi, práve v roku 2006 v súvislosti e, s dialogom právnych odborníkov. Takže ja chcem povedať len toľko, že sme, sme s týmto začali počas ešte minulého, e, minulej vlády, nielen v tomto období, ešte predošlá vláda Spojených štátov začala načúvať eh, našim radám a začala stáčať kormidlo, tak povediac. Keď eh, nová americká vláda predložila plán z uzavretia eh, tohto zariadenia v Guantaname, Európska únia samozrejme len uvítala tento krok, pretože to sme si želali už po nejaký čas to znamená v tomto prípade, že sme, sme, sme chceli zachovať tú vieryhodnosť, pomáhať. Po množstve diskusí sme sa teda rozhodli vytvoriť prostredie, ktoré bude e, prínosné e, a to sa objavilo aj v tom spoločnom stanovisku, o ktorom sa tu už hovorilo. A druhý môj bod sa týka pomoci, ktorá, ktorú EO ako celok môže, sa rozhodla rozšíriť vo vzťahu k USA. A tu sú dve východiska. Poprvé, e, že Spojené štáty samotné e, uskutočnia e, normálny súdny proces so zadržanými. A druhé východisko je to, že tu bude rozsiahla revízia politík s cieľom postarať sa o niektoré tieto problémy. Pán Prody hovoril o tých základných príčinách ľudský, problémov ľudských práv. A toto práve je takou otázkou, ktorú treba riešiť. Problémy, ktoré viedli k vzniku systému, ktorý, o ktorý sa teraz Spojené štáty postarať musia. Európska únia nám poskytla vklad do tejto špeciálnej e, komisie a teraz bez, treba povedať, že bez základných zmien v tých e, príčinách akékoľvek e, uzavretie Guantanama bude len takým prázdnym víťazstvom. No a moja tretia poznámka sa týka toho, čo by sme mohli urobiť s cieľom zlepšiť dialog, niečo, čo vlastne riešime v pracovnej skupine pre ľudské práva. Opakovane vyhodnotenia e, problematiky Číny, dialogu s Čínou. A tu chcem povedať, že toto sa zameriava na tento dialog. Spustili sme množstvo dialogov, ktoré, o ktorých predsedníctvo už hovorilo. Keď som pred dva pol rokom začala s touto prácou, prebiehali dva aktívne dialógy a jeden zmrazený. A teraz máme 10 či 12 uh, uh, plynulých dialogov. Podstatné však je, že to vyhodnocovanie čínskeho dialogu sa zameriava na Čínu, ale sú tu aj poučenia pre iné dialógy, ktoré chceme rozbehnúť. Preto sa snažíme to využiť na zlepšenie dialogu. A začneme to aj v budúcnosti, takže je to určitý, te, určitý test toho, ako možno e, dialog, daný dialog zefektívniť. Toľko z mojej pozície. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pani Kionka. A teraz je vhodné, keď pani Hammarskjöld si získala toľko príspevkov a všetci tak chválili prístup Švedska k otázkam ľudských práv e, a komisia nepochybne tiež má vplyv na túto problematiku. E, dostanete slovo ako posledný zástupca, možno nie v takej rozsiahlej miere, ale predsa zástupkynia komisie. Ďakujem. Budem sa snažiť byť e, stručná k e, tým základným bojom, bodom. Uh, um, Ide o opodstatnenie tých bodov, ktoré e, ste nám adresovali. Viacero z vás sa pýtalo na problematiku koherentnosti medzi národnými a medzinárodnými implementačnými snahami a aktivitami na rôznych fórach. Nuž, povedala by som snáď dve veci. Poprvé, členské krajiny EÚ sú tiež členskými krajinami Rady Európy a tiež podliehajú ďalším mechanizmom, orgánom, ktoré sa zabrajú ľudskými právami. A myslím si, že užitočným aspektom našeho dialógu je narastajúca výmena názorov k skúsenostiam v oblasti ľudských práv s našimi partnermi. To, e, pokiaľ ide o tieto dialógy, myslím si, že musíme sa snažiť byť transparentní v tom, čo robíme, aby sme zlepšili rešpektovanie ľudských práv z našej pozície. Konkrétnym príkladom je napríklad vklad EÚ alebo prínos, e, k, pokiaľ ide o Durbanskú konferenciu k týmto otázkam. Viacerí z vás tiež hovorili o otázkach mainstreamingu a výzvami, ktoré tu máme toto všetko uznávame. Uznávame, že sú to výzvy. Je to však výzva, ktorú, na ktorej sa snažíme na politickej aj praktickej úrovne výrazne pracovať. Sú tu vý, vý, dôležité e, výbery, ktoré treba urobiť, ale je tu tiež množstvo konkrétnych spôsobov, aký možno pracovať. No a snáď možno sa ujať jedného z vašich bodov, to znamená, ako pracujeme v Kohome, nemali by, nemalo by to byť len Kohom, ktorý pracuje na ľudských právach. Ako predsednička Kohomu samozrejme pracujem s, úzko s, s, s ľuďmi z geografického regiónu, z ktorého pochádzam. No a snažím sa tu byť aktívna. Takisto sa snaží, by som chcela povedať, že našou misiou je tu e, intenzívňovať e, e, robiť e, výmenu názorov medzi touto bruselskou komunitou a našimi inštanciami. Takže aj tu treba rozvieť výmenu názorov. Pán Prody hovoril kľúčovú otázku tých, tých, tých, tých koreňov problémov, tých e, základných príčin, základných súvislostí medzi ľudskými právami a rozvojom, vývojom v mnohých ohľadoch Súčasťou toho je samozrejme otázka vnímania e, dlhodobého integrovania tej, tej rozvojovej práce a súčasťou toho je aj, myslím si, práca na vytváraní kapacít a snách v tomto ohľade. Specifická otázka sa týkala Darfuru a to, čo by som mohla povedať k európskym politikám, je poprvé to, že situácia v, ľudských, v oblasti ľudských práv je e, Darfur je čosi, čo, kde EÚ e, e zaujala veľmi, veľmi výrazný postoj. A je tu množstvo mechanizmov, ktoré umožňujú e, nazeranie na zodpovednosť v oblasti porušovania medzinárodných humanitárnych noriem, a jednou z nich je samozrejme je Medzinárodný trestný zákonník, pardon, Medzinárodný súd pre, e, pre trestné otázky a Medzinárodný súdny dvor a relevantné sú tu problémy v Sudáne. A samozrejme, že EÚ bol výraz, bola výraz, výrazným podporovateľom mandátu uh, Rady pre medzinárodné práva pre ľudské práva. Tiež ide o, o rešpektovanie ľudských práv a humanitárneho práva a zodpovednosti za porušenie ľudského práva, e, porušenie noriem. Tiež ste sa ma pýtali na spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom. A to je tiež otázka teda, kde Európska únia spolupracuje tu na, na globálnej úrovní. Poprvé v veľmi aktívnej snahe e, podporenia e, ratifikácie tohoto štatútu a veľké množstvo e, šta- rímskeho štatútu vedie k spolupráci s týmto súdom a tu Európska únia výrazne podporuje Medzinárodný trestný tribunál ako Medzinárodný uh, súdny dvor. A snáď, pani predsednička, skončím tam, kde som začala. Pokiaľ ide o li- Lisabonskú zmluvu, to, čo povedala, povedal náš premiér v júli, pokiaľ ide o budúci, budúce vyhliadky EÚ v predsedníctve, ktoré prinesie množstvo inštitucionálnych otázok. Pokiaľ ide o inšti- E, záverečné slova. Chcela by som poďakovať za to, že ste prišli sem, že som ja mala túto možnosť sa dostaviť a že som mohla prezentovať švedský program v oblasti ľudských práv. My sa naozaj e, s nádejou pozeráme do e, budúcnosti našej spolupráce, spolupráce tohto podvýboru s našim predsedníctvom a sme otvorení akýmkoľvek otázkam a som presvedčená, že e, sa týchto otázok úspešne v túto jeseň aj ujmeme. Ďakujem. Tak, fru Hammarskjöld. Ja je mycket glad že ni har e, Ďakujem pekne, pani Hammarskjöld. Ja som naozaj veľmi šťastná, že ste mohli venovať e, toľko času nám a sľubujem vám, že dokážeme našu solidaritu a našu lojalnosť v rámci našej spolupráce. A teda želáme vám, aby ste sa často ukázali na našem fóre. Takže zmeníme teraz eh, trošku tému. Teraz eh, tu máme pred sebou bežnú výmenu názorov, ktorá sa týka dialogov eh, s sieťou pre ľudské práva a demokraciu. Máme tu 38 mimovládnych organizácií, ktoré sú súčasťou tejto siete. Máme tu pani Klarín, máme tu Nikolás Rožie, ktorý je tiež tu prítomný, Graver Thierry, ktorí zastupujú Medzinárodnú konferenciu pre ľudské práva, koordinujú vzťahy medzi touto sieťou a Európskym parlamentom, európskymi inštitúciami. Najprv odovzdáme slovo zástupcom týchto mimovládnych organizácií. Nikola Rožie môže začať ako prvý s prejavom. Máme tu vpredu miesto pre vás, takže môžete sa presunúť dopredu, nech sa páči, a posadiť sa v predných radoch tejto sály. Madam Chair. Yes, Mr. Rouget. máte slovo. Which is, uh, uh, very... Ďakujem vám za túto veľmi dôležitú možnosť pre kontinuitu toho procesu. Už ste o tom hovorili, proces sa spustil pred viacerými rokmi, pokiaľ ide o rozvoj uh, občanských spoločností a spolupráce týchto spoločností uh, s týmto podvýborom pani Kionka a pani Hameskjöld, pani Arno hovorili o význame dialogu s občianskou spoločnosťou, jej organizáciami a o tom tu práve ideme hovoriť. Veľmi rýchlo uvediem problematiku a potom dám slovo kolegom, ktorí budú už konkrétni, pokiaľ ide o návrhy spolupráce s podvýberom najprv snáď zo pár slov k tomu, čo sme a čo robíme. Sme skupinou asi 40 mimovládiek, ktoré fungujú na EU úrovni v oblasti prevencie konfliktov. Čo robíme je to, že sa snažíme zastávať e, všetky práva, ktoré sa objavili v, e, e, univerzálnej deklarácii ľudských práv. Zdôrazňujeme nezávislosť demokracie a ľudských práv oblasti ľudských práv, čo robí EÚ a to je pre nás dôležité. Snažíme sa byť aktívni. Prečo je naša sieť dôležitá pre vašu prác, prácu? V, v európskych zmluvách sa e, objavujú základné princípy ľudských práv. Ako už povedali predrečníci, vychádzajúc z tohoto, vy ako členovia nového Európskeho parlamentu by ste mali posúvať EÚ k novším ďalším métam, aby efektívne si EÚ plnila svoje záväzky. Dopad nástrojov e, pre ľudské práva e, v EÚ nie je dostatočne vyhodnotený. Nejde len o to, aby to bol e, samoučelný prostriedok, ide o mechanizmy na podporu ľudských práv v vonkajších vzťahoch, tieto postupy sú často nekonzistentné. Je ich dokonca nedostatok v rámci EÚ. Je tu, sú tu tri e, postupy, ktoré sú potrebné v rámci EÚ, aby sa zabezpečila lepšia e, konzistencia naprieč politickými oblastiami, lepšia zodpovednosť naprieč inštitúciami a po tretie potom aktívnejšia diplomacia, ktorú treba E, globálne na pôde EÚ podporovať. Dôležitá otázka znie, ako budete vy na tom pracovať. Treba, e, ako bude spolupracovať OSN. Treba zabezpečovať, aby sa vo všetkých oblastiach e, aktivít Európskeho parlamentu zohľadňovala táto skutočnosť. Je tu však množstvo iniciatív v budúcich rokoch, ktoré budú mať dopad na úlohu Európskej únie revízia existujúcich finančných nástrojov, rozvoj konsenzu v oblasti demokracie vonkajších vzťahov a inštitucionálny rozvoj pri tvorbe no- nových orgánov v prípade vstupy no, do platnosti, vstupu do platnosti novej zmluvy. Ako môžeme spolupracovať na tomto všetkom? Potešilo by nás, keby sme boli centrálnymi hráčmi tejto problematiky a keby sme mohli podporovať zapájanie občianskej spoločnosti. Tiež by sme chceli požiadať, aby sme sa zapájali do politických rozvojových tendencií, do rôz, činnosti rôznych delegácií a výborov. A teraz dám slovo kolegovi Gregoárovi, aby hovoril o konkrétnejších myšlienkach, ako by sme mohli pracovať. Thank you very much, Ms. Chairwoman. Thank you, Nicholas. Uh, as you know, HRDN as a whole and... Ďakujem pekne, Nikolás. Ako iste viete, naši členovia spolupracujú s výborom pre ľudské práva a výborom DV. Táto skúsenosť je pozitívna oboma smermi, ale tiež je to spôsob, ako môžeme koordinovať svoje očakávanie, svoje priority a odporúčania. Toto vystúpenie e, je tiež e, následným rokom po manifeste, ktorý sme zverejnili a celkom iste všetci členovia majú prístup k tomuto dokumentu. Za posledné roky sme zaznamenali, e, že došlo k politickému vývoju v otázke ľudských práv, najmä tým, že sa zaviedol a implementoval konkrétny rad e, nástrojov, ako napríklad dialógy, rokovania, usmernenia v otázke ľudských práv, ale tiež e, e, kapitoly o ľudských právach v dohodách, ďalej zriadenie podvýboru pre ľudské práva v rámci fungovania Európskeho parlamentu. Ale zároveň sme zaznamenali, že príliš často dopad tejto politiky a týchto nástrojov je obmedzený tým, že nie je dostatočná politická podpora alebo dostatočná odvaha alebo zdôrazňovanie týchto otázok v zahraničnej politickej e, oblasti EÚ. Teda my sa snažíme sústreďovať na to, aby priorita ľudských práv bola jednoznačná na všetkých úrovniach, vo všetkých oblastiach politiky, a to aj vnútornej, aj zahraničnej politiky. Nechceli by sme dosiahnuť situáciu, v ktorej budú ľudské práve izolované, či už na horizontálnej alebo na vertikálnej úrovni. Na vertikálnej úrovni ľudské práva sú izolované tým, že členské štáty um, prezentujú výraznú podporu zo strany členských štátov a Európskej komisie. Na horizontálnej úrovni sú ľudské práva izolované tým, že nemajú dostatočnú podporu vo všetkých oblastiach politiky, vnútornej a zahraničnej, vrátanie obchodných rokovaní, rozvojovej politiky, mm, politiky pristahovalectva, boja proti terorizmu a tak ďalej. Chceli by sme pred, predstaviť dve konkrétne odporúčania, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť e, tieto dva faktory, teda poprvé politická podpora. Naše prvé odporúčanie je, že aby sa prehlbila práca a úsilie na otvorené a demokratické uskutočnenie dialogu medzi inštitúciami EÚ, členskými štátmi, ľudskými mimovládnymi organizáciami, ktoré zameriavajú na, mimo, na ľudské práva, medzi e, tiež zástupcami tretich krajín na diplomatickej úrovni a tiež e, ďalších dvoch e, aktérov, odborníkov na ľudské práva a nezávislých odborníkov obhajcovia ľudských práv preto, pretože vďaka tomu by sme mali veľmi priame prepojenie na, na nelakú situáciu v oblasti ľudských práv priamo v teréne a vďaka tomu by sme mohli zlepšiť praktickosť a lepšiu uplatniteľnosť rozhodnutí na európskej úrovni. Je dobré, aby odborníci v otázke ľudských práv prezentovali svoje odporúčania a aby inštitúcie si vypočuli tieto odporúčania. Teda, ako by mohol prebiehať tento interaktívny dialog na demokratickej a politickej úrovni, keby prebiehal. Uviedol som už, ktoré strany by sa ho mali zúčastniť e, zastupcovia mimovládnych organizácií, členských štátov, Európskej komisie, občianskej organizácií a tak ďalej. Kedy by mal prebiehať? Napríklad pred kľúčovými schôdzami s tretimi krajinami, pred rokovaniami o ľudských právach, pred zasadnutiami Rady o zahraničnej politike alebo o ľudských právach predtým, ako sa priamo prejavujú dôsledky politiky pred, na situácii v tretich krajinách eh, pred zasadnutiami eh, orgánu GERG, e pred prijatím alebo revidovaním eh, rôznych zavedených sankcií. Mohol by sa to uskutočňovať aj v dvoch fázach vyhodnocovania situácie v oblasti ľudských práv napríklad rôznych sankcií, e, odporúčaní a tak ďalej. Napríklad pred zasadnutím valného zhromaždenia OSN alebo Rady pre ľudské práva a tiež kedykoľvek, e, keď dôjde k nejakej náhlej kríze alebo neočakovanej situácii. Tento interaktívny dialog, jeho cieľom by bolo zvýšiť politickú mobilizáciu všetkých zúčastnených aktérov, e, s ohľadom na jednotlivé nástroje a jednotlivé situácie porušovania ľudských práv. My si myslíme, že konkrétni aktéry, ktorí by sa zúčastňovali týchto dialogov, e, po ich počet by automaticky zvyšoval kvalitu dialogu, ale tiež e, konkrétne zapojenie e, bojovníkov za ľudské práva na národnej úrovni, tiež kapacitu tých mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia zvyšiť povedomie ďalej spoluprácu podvýboru pre ľudské práva s nezávislými orgánmi na ochranu ľudských práv, ale tiež by to zvešilo povedomie verejnosti. Druhá skupina odporúčaní sa vzťahuje na konkrétne spôsoby zlepšiť prioritarizáciu otázok ľudských práv vo všetkých oblastiach politiky EÚ. Prvým konkrétnym návrhom je nominovať akýchsi spriaznených členov eh, podvýboru pre ľudské práva v ďalších výboroch, ale tiež v eh, parlamentných delegáciách do tretich krajín a tiež eh, v spoločnom parlamentnom zhromaždení, tak aby sa mohla sústraďovať táto debata o ľudských právach aj na pôde iných výborov a iných parlamentných delegácií. Ďalším návrhom je navýšiť počet členov spoločných schôdzí z. z ostatnými e, výbormi, aby sa uskutočňovali schôdze výboru pre ľudské práva spoločne s ostatnými výbormi parlamentu vo väčšej miere. Tieto spoločné schôdze by sa mali venovať e, práve zakomponovaniu otázok problematických ľudských práv do konkrétnej oblasti problematiky toho, ktorého výboru. Napríklad spolupráca podvýboru pre ľudské práva s výborom LIBE by sa mohla venovať e, kritickej situácii dodržiavania ľudských práv v rámci EÚ a propagácie otázky ľudských práv v zahraničnej politiky. My totiž to zakladáme, vychádzame v našej prezentácii z konkrétnych potrieb a chceme, aby Európska únia bola dôveryhodná v rokovaniach s tretimi krajinami. V dnešnej dobe nemôže prebiehať politický dialog s Ruskom, ak si nie sme 100% istí, aká je spoločná pozícia Európskej únie v tej ktorej veci. Ďalším návrhom je sústreďovať e, konkrétne správy na ľudské práva v oblasti e, jednotlivých konkrétnych problematík, napríklad boj proti terorizmu a tak ďalej, aby sa dosiahlo dodržiavanie ľudských práv vo všetkých oblastiach vnútornej a zahraničnej politiky. No a posledné konkrétne odporúčanie je, aby sa navýšil vertikálne, navýšilo vertikálne eh, vnímanie priority otázok ľudských práv na úrovni Európskeho parlamentu, tak aby predsedovia jednotlivých najkľúčovejších výborov, aby pravidelne informovali predsedu parlamentu o konkrétnych krokoch, vyhláseniach, stanoviskách eh, v oblasti ľudských práv. Ďakujem vám eh, ešte raz za príležitosť vystúpiť tu dnes. Musel som eh, byť veľmi stručný a veľmi všeobecný, pretože zastupujem odporúčania 38 mimovládnych organizácií, ale ak dovolíte, máme tri eh, vystúpenia troch konkrétnych eh, organizácií, ktoré sa budú venovať konkrétnym situáciám a na úvod dáme slovo Juna Arkura, ktorá je z zo stredomorskej siete pre ľudské práva, ktorá sa bude venovať za ľudských práv v tomto, tomto regióne. Thank you. Uh, so uh, the Euro-Mediterranean Human Rights Network is a member of the HRDN. Uh, My sme členom Združenia HRDN. Pôsobíme v regióne Stredomoria. Je to združenie organizácií, ktoré pôsobia v tomto regióne Stredomoria a sú to krajiny, ktoré majú podpísanú uh, E, asociačnú dohodu z EÚ v novembri 1995 e, sa spustilo toto partnerstvo a jedna oblasť partnerstva e, sústreďovala na politický a bezpečnostný dialog, aby sa dosiahla lepšia úroveň stability a dodržiavania ľudských práv a zásad demokracie v roku 2005. Desia, pri príležitosti 10. výročia samitu e, Eurostredomoria sa partneri dohodli na tom, aby sa zavedli opatrenia na dosiahnutie rodovej rovnosti a tiež zabranie diskriminácie, aby sa zabezpečilo, že ženy budú mať zabezpečené všetky práva a prijalo sa konečné vyhlásenie a v roku 2006 sa uskutočnila konferencia o ľudských právach e, v roku 2006 v Istambule. Konferencia ministrov e, e, skonštatovala, že Situácia práv žien v spoločnosti e, sa zlepšuje. Je to spoločné úsilie všetkých zúčastnených partnerov. Pôvodný mechanizmus e, bol zavedený pôvodne na úrovni 35 zástupcov členov. Konferencia ministrov vypracovala ministerské tzv. závery, ktoré sa zameriavali na úloh na úlohu spoločnosti a to sa spoločne nazýva ako akčný rámec z Istanbulu. Implementoval sa medzi rokmi 2006 a bude sa implementovať až do roku 2010. Adaptovali sa už konkrétne nástroje a teraz je naplánované stretnutie ministrov eh, v novembri 11. a 12. v Maroku a budú sa zaoberať eh, revidovaním eh, týchto ustanovení, ktoré vyvstali z tohto akčného plánu z Istanbulu do roku 2006, pokrok v oblasti e, rodovej rovnosti a iniciatívy e, v oblasti ľudských práv na e, tejto úrovni Euromedu boli dosť pomalé a mm, zaznamenali dosť problémov. Ženy sa prakticky nezúčastňovali vytvárania tohto partnerstva v úvodných štádiách a sa v tomto dokumente sa spomínali práva žien iba v hospodárskom a rozvojovom kontexte. Práva žien neboli zakomponované do e, prístupových zmluv, ale označovali sa za domáci problém vnútroštátny, vnútroštátneho charakteru. Práva žien sa vnímali eh, rovnako ako náboženské práva, kultúrne práva a teda ako vnútorštátna záležitosť. Rodová rovnosť eh, je jednou z tém, ktorá je neustále zanedbávaná na úrovni Euromedu a tiež eh, na úrovni orgánov ENP. V roku 2002 Európsky parlament schválil správu o právach žien a rodovej diskriminácii a požiadal komisiu, aby vypracovala vyhodnotenie situácie v oblasti rodovej rovnosti, avšak e, nesplnila sa táto požiadavka v rámci Európskej susedskej politiky akčný plán obsahuje isté prvky práv žien a ľudských práv, ale jednotlivé rokovanie na úrovni e, EÚ a členských štátov zatiaľ nezaznamenali žiadne snahy zakomponovať otázku rodovej do týchto plánov. Akčné plány sú právne záväzné a ich implementácia závisí iba od ochoty jednotlivých členských krajín. Prepačte, musím vás prerušiť, hovorí e, predsednička. Možno vidíte, že niektorí poslanci odchádzajú. Ak chceme, aby to prebiehalo veľmi interaktívne, je to pre nás veľmi dôležité otázky rodovej rovnosti sú pre našu politiku veľmi dôležité, ale už e, nemáme príliš veľa času a teda chcem poprosiť, ak chcete, aby poslanci reagovali na vaše vyjadrenia, snažte sa byť struční a rovnako vaši kolegovia by mali byť struční, pretože inak nebude možná diskusia. Budúci týždeň môžeme naplánovať e, schôdu, na ktorej budete mať viac priestoru a môžeme koordinovať e, aj váš kontakt s nami aj medzi schôdzami. Mali sme pôvodne v pláne dať slovo iba dvom rečníkom, teda teraz už eh, zdá sa nemáme dosť času. Mm, dobre teda, poviem to rýchlo. Konferencia, ministrov Konferencia ministerov zasadla v roku 2006 a v roku 2009 sa skutočne schôdza, ktorá bude revidovať tento eh, akčný plán z Istanbulu. Snažíme sa stanoviť úlohu Európskeho parlamentu a parlamentného zhromaždenia Európskej únie, aby ovplyvnili prípravu tejto ministerskej schôdze, pretože aj keď sme veľmi radi, že máme v, prak- v praxi tento istambulský akčný plán, tento dokument je dosť eh, slabý z hľadiska obsahu a chceme, aby Európsky parlament eh, sa priamo angažoval v príprave tejto schôdze, aby výsledný dokument bol silným dokumentom, aby podporoval úlohu žien a dal ženám zvýšené práva. Chceme, aby sa vypracoval konkrétny plán, ktorý bude mať veľmi jasné a presné ciele a tiež hodnotiace kritéria a ukazovatele. Okrem samozrejme jasných mechanizmov na sledovanie máme aj tieňový plán, ktorý sa pripravuje na schôdzu ministrov, ktorá bude obsahovať analýzu situácie od roku 2006 a konkrétne odporúčania, ktoré dúfame, že pomôžu naplňať odporúčania tejto tieňovej správy. Ďakujeme. Chcela by som teraz požiadať ďalších dvoch rečníkov, aby hovorili maximálne dve minúty, inak nebude možno žiadna diskusia. Ďakujem. Ja zastupujem Human Rights Watch veľmi rýchlo o troch krajinách dôležitých pre EÚ, Rusko, Turkmenistan a Uzbekistan. Pokiaľ ide o Rusko, vítame rozhodnú reakciu EÚ, Európskeho parlamentu aj predsedníctva, pokiaľ ide o dramatickú eskaláciu hrozieb na severe Kaukazu. Tu treba však zdôrazniť, že tieto vraždy sa nedejú v váku, je dôležité ich umiestniť do širšieho kontextu bezprávia a beztrestnosti na Kaukaze. Vychádzajúc z tohoto, treba hovoriť o požiadavke intenzívnejšieho zapájania sa medzinárodného spoločenstva vo vzťahu k ruskej vláde. Treba trvať na tom, aby Rusko konalo zmysluplne, aby sa skončil tento cyklus porušení a konkrétnym spôsobom, ktorým by mohla podľa nás EÚ naozaj prispieť v tomto ohľade, je podporovaním efektívnu implementáciu zo strany Ruska rozhodnutí e, Európskeho súdneho dvoru pre ľudské práva týkajúcich sa Čečenska a ktoré Európsky parlament e, v ktorých má Európsky parlament veľmi pekné výsledky za posledné roky. Treba vyzývať celú Európsku úniu, aby sa tu konalo. Chceme žiadať Európsky parlament a váš podvýbor osobitne, aby ste proaktívne konali v tejto oblasti a zabezpečovali, aby sme sa v tejto otázke posunuli k Turkmenistanu. Nedávna e, rada v tejto súvislosti e, schválila e, dočasnú zmluvu s Turkmenistanom, krajina s jedným z najhorších e, postupov v oblasti útlaku na svete, pričom sa to nespomína a o to šokujúcejšie je to v súvislosti s tým, že prebieha aktívna diskusia v Európskom parlamente mnohé roky už, ktorá blokovala mnohé ďalšie následné rozhodnutia a práve v tomto svetle apríli po záväzkoch rady e, vo vzťahu k parlamentu, že sa budú riešiť veľmi oprávnené obavy Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o Turkmenistán, predovšetkým v oblastiach ako je politickej väzni a prístup pozorovateľ ľudských správ, práv, organizácií ako je Human Rights Watch a tak ďalej. Nikto z nás nemá prístup do týchto krajín. Máme tu teda európsku krajinu, potrebnú určitú revíziu vzťahov s tejto, s touto krajinou, ktorá neumožňuje žiadne monitorovanie ľudských práv. Celkom jasne sú tu pritom formulované záväzky Európskemu parlamentu, že sa budú riešiť obavy týkajúce sa ľudských práv a že tu bude pokrok v oblasti ľudských práv. Musíme ešte počkať na to, aké budú dôkazy toho, že toto sa realizuje. Ďalšia dôležitá oblasť, kde sa možno proaktívne zapájať, aby si Európska aby si rada a ďalší aktéry plnili svoje povinnosti. Ďalej zmluva o partnerstve a spolupráci, ktorú bude parlament riešiť v budúcich mesiacoch. Toto má byť teda dôležitým bodom potom Uzbekistan je ďalšou krajinou, kde je veľmi tvrdá vláda. Európska únia tu chce mať užšie vzťahy s nimi. Je to veľmi aktuálne, pretože, pretože v októbri počas grk bude ďalšia revízia sankcií OSN k Uzbekistanu na po e, masakry z roku 2005, ktoré boli teda nastolené v tomto roku. Mnohé záväzky uzbecká vláda nesplnila. Najdôležitejšie snáď na zozname požiadavok EÚ bolo prepustenie viac ako desiatky aktivistov, aby mohla teda ďalej e, občianská spoločnosť fungovať, takisto ďalšie e, pozorovateľské misie. Toto boli veľmi jasné požiadavky EÚ, ktoré sa objavili v záveroch GAERG a my sme ich vnímali ako dôležitú požiadavku možnosti kontroly e, zo strany EÚ. Ďakujeme a ďalším rečníkom máte dve minúty. Yeah. Yeah. Okay, I think this is working. Uh, thank you for uh, inviting me and giving me the floor. Ďakujem za to, že ste ma pozvali a že ste mi odovzdali slovo. Ja som skrátil svoj prejav, bude to veľmi stručné. Volám sa Lars Poselman, pracujem pre CDM, to je organizácia, ktorá sa venuje handicapu a rozvoju my sme jednou z 38 eh, organizácií, ktorí sme členom tohto, eh, tejto siete pre demokraciu a ľudské práva. Chcel by som priťahnuť vašu pozornosť eh, ku konvencii OSN, ktorá sa týka eh, práv handicapovaných osôb. Vy ste spomenuli počas diskusie eh, so švedským predsedníctvom túto konvenciu, túto, tento dohovor, ktorý vstúpil do platnosti 3. mája 2008 a ktoré bolo podpísaný tiež Európskou úniou. Toto je inovácia v oblasti ľudských práv. Takže nielen členské štáty tradične podpisujú, ratifikujú e, takéto dohovory, tentokrát e, okrem členských štátov Európska únia taktiež vykonala. Takže túto jasne Európsky parlament a jeho podvýbor pre ľudské práva má úlohu, ktorú môže zohrať a ktorú zohral tiež v tejto ratifikácii. keď e, tento proces bude ukončený a švedské predsedníctvo dosiahne svoj záver, bude ukončený aj ratifikačný proces na európskej úrovni a potom bude tá kľúčová chvíľa implementácie tohto dohovoru ako aj spôsobu, ako aplikovať eh, tento dohovor, ako aj všetky ustanovenia tohto dohovoru, ktoré sa nachádzajú v tomto dohovore. Nebudem teraz o tom hovoriť, pretože je potrebné sa posnažiť vysvetliť, ako toto môže priniesť toľko zmien v živote handicapovaných osôb v Európe. Teraz by som chcel len vás vyzvať, ako aj váš výbor, aby ste si našli čas na to, aby ste sledovali zblízka, čo Európska únia realizuje v tejto oblasti a ako dodržiava záväzky, ku ktorým sa zaviazala tým, že podpísala túto dohodu, tento dohovor o ľudských právach e, osôb s handicapom. Týmto by som skončil. Myslím, že môžeme pokračovať vo výmene názorov, či už neskôr, alebo počas tohto roku. Ďakujem pekne všetkým rečníkom za tieto cenné e, dotazy. Myslím, že to pomôže. Takisto aj prácam nášho podvýboru. Hovorili ste o Uzbekistane, o Rusku. Spomenuli ste tiež e, ministerské stretnutia, čo nás očakáva v nasledujúcich mesiacoch, čo môžeme a musíme vykonať. Tiež ste spomenuli túto medzinárodnú dohodu pre Osoby s handicapom, samozrejme, že toto je veľmi dôležité v očiach Európskeho parlamentu. Teraz budeme mať diskusiu, veľmi stručnú diskusiu, niekoľko minút, žiaľ Bohu, ale možno, že to bude príležitať na to, aby sme sa zamerali na túto diskusiu a uvideli v nej, aké sú tie strategické hodnoty v týchto ľudských právach je potrebné získať politickú podporu. Hovorili ste tiež o mainstreamingu a tak ďalej. Bolo by dobre teraz, keby sme sa vrátili k tým strategickým návrhom um, pre náš podvýbor, pretože vy ste našimi strategickými partnermi v oblasti spolupráce. Takže toto by sme chceli dosiahnuť a následne uvidíme na ďalších zasadnutiach, ako implementovať túto strategiu pani Lobin. Thank you very much and thank you for all your presentations. Like Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky tieto prezentácie. Existuje určitý manifest, ktorý sa týka ľudských práv, ktorý bol vypracovaný vašou sieťou a ktorý bol zaslaný parlamentu v roku 2009. Nachádzame tu dve zaujímavé eh, myšlienky. Určite, že sú to veľmi dôležité požiadavky ktoré tu spomína vaša organizácia. V tomto dokumente hovoríte, že Európska únia musí mať dostatočné finančné ako aj ľudské zdroje, aby dodržiavala svoje záväzky v oblasti ľudských práv. Samozrejme, ja s tým súhlasím. Potom hovoríte, že preto, aby sa parlament zohrával úlohu v oblasti ľudských práv, je potrebné posilniť celú tú dimenziu v oblasti ľudských práv v novom Európskom parlamente. Možno, že táto moja otázka je príliš dlhá, možno, že sa k tomu môžeme vrátiť na bilaterálnej úrovni, ale ja by som sa chcela spýtať, že čo tým zamýšľate? Máte nejaké konkrétne návrhy? Veľmi dobre, veľmi rýchlo, pán Juvit. Um, uh, Domnievam sa, že je dôležité povedať, že Určite táto diskusia je skôr stručná. Nie, že by sme chceli vyjadriť, ne, do, mm, nechceli vyjadriť podporu výboru pre ľudské práva. Myslím si, že bolo to zoznam návrhov o tom, ako my ako podvýbor pracujeme a ak som mal povedať slova kritiky z toho manifestu a čítajúc tie stanoviska predsedníctiev, množstvo tých poznámok sú tie, ktoré sa objavili pred 8 či 5 rokmi a majú naozaj pravdu, ale princíp je v tom, že my súhlasíme s týmito princípmi. Aj predsedníctvo s nimi súhlasí. Ide o ich transferovanie do konkrétnych viditeľných um, úžitkov v reálnom živote. Takže môj apel je, aby ste spolupracovali s nami a s predsedníctvom na otázkach tých rodových problémov, ktoré sú relevantné v budúcich mesiacoch. Takže by ste nám mohli pomôcť pri demokratizácii tých nových finančných nástrojov. Toto sú naozaj skutočné aktivity, do ktorých sa zapojíme a budeme sa snažiť, aby e, ľudské práva fungovali. To je dobrá požiadavka, myslím si. Nepovedali ste to, ale v minulosti to bola prax v parlamente, Eh, bola to otázka, či máte stále, stále, stálu kanceláriu na diskusie s nami. Bola by to užitočná eh, forma posilnenia spolupráce vašej siete a naši, s našim podvýborom. Ďakujem pekne, pán Howitt. Mám teraz jeden návrh. Mohli by sme využiť e, tieto 3 štvrte hodiny, ktoré máme ešte k dispozícii, tak, že si vypočujeme e, výsledky štúdie, ktoré súvisia s tým, čo sme si tu vypočuli už predtým a potom e, môžeme prejsť na krátku diskusiu. Teraz, ak dovolíte, teda by sme prešli k bodu 7, ktorom sa oboznámime s prezentáciou výsledkov štúdie zameranej na zraženie ľudských práv do vonkajších vzťahov EÚ. Vypracoval ju orgán EUC, ktorá sa zameriava na eh, spoluprácu univerzít eh, na tejto úrovni. Je to profesor Rudmer, ktorý je um, tajomníkom tohto orgánu a predtým bol aj e, dekanom e, Univerzity Schumana v Štrasburgu a tiež e, máme tu profesora Horsta Fischera, ktorý je tu v kancelárii v Bruseli poverený riadením Nemeckého výskumného inštitútu GDZ na úver dáme slovo teda profesorovi, eh, pardon, profesorke Romer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som naozaj veľmi šťastná, že tu dnes môžem byť s vami, aby som vám predstavila túto štúdiu, ktorá bola realizovaná tzv. LIUK, čiže medzi Univerzitným Európskym centrom v oblasti ľudských práv a v oblasti demokratizácie, ktorý má svoje sídlo v Benetkách, skupuje 40 univerzít a ktorý chce zabezpečovať e, vyškolenie alebo vzdelávanie v oblasti ľudských práv, ako aj zabezpečovať rôzne štúdie v oblasti ľudských práv. Z tohto dôvodu sme odpovedali na tender, ktorý bol vypracovaný EP, pokiaľ ide o štúdiu v oblasti mainstreamingu ľudských práv v vonkajších vzťahoch EÚ, aby sme teda zvíťazili v tomto tendri a preto vám chceme predložiť túto štúdiu, ktorá bola už prezentovaná Európskemu parlamentu 4. maja 2009. Je to štúdia, ktorá bola realizovaná desiatkami výskumníkov vyučujúcich nášho centra, ktoré bolo vypracovaná ako dokument, na základe dokumentu vypracovaného európskymi inštitúciami, radou, komisiou a Európskeho parlamentu na základe rôznych interviú s e, úradníkmi rôznych inštitúcií, ako aj s poslancami. Stretli sme sa tiež s mimovládnymi organizáciami a náš e, ja budem tu hovorcom našich e, kolegov ohľadom tejto štúdie a zameriam sa na odporúčania, ktoré môžeme tu prezentovať Európskemu parlamentu, možno ako vylepšiť mainstreaming v oblasti ľudských práv v vonkajších vzťahoch. Prvá otázka, ktorá nám bola položená, čo to znamená mainstreaming pre Francúzsku, je niečo veľmi obťažné na toto odpovedať, pretože my nemáme preklad tohto pojmu mainstreaming do francúzštiny. Môžeme hovoriť o šírení ľudských práv, ale určite to nemá ten istý význam. Domnievam sa, že hovoríme o mainstreamingu ľudských práv, keď o tom hovoríme, tak ide o zameranie diskusie v rámci spoločnosti na otázky ľudských práv. Čiže túto otázku ľudských práv sa snaží dostať do stredu občianskej diskusie. Pokiaľ ide o medzinárodné organizácie, pojem mainstreamingu v oblasti ľudských práv aj pre takéto medzinárodné organizácie musí mať stratégiu, ktorej cieľom by bolo začleniť rôzne zvažovania a rozhodnosti v oblasti ľudských práv do všetkých aktivít, do všetkých politík. Cieľom mainstreamingu tento je dosiahnutý vtedy, keď organizácia nielen sa bude snažiť zabezpečovať šírenie ľudských práv za určitých okolností, ale keď štandardy alebo metodológia ľudských práv je súčasťou, neoddeliteľnou súčasťou všetkých aktivít danej organizácie, keď metodika je súčasťou kultúry tejto organizácie. Koncept mainstreamingu, častokrát sme sa pýtali na vytvorenie tohto pojmu, kde sa zrodil. Zrodil sa na pôde OSN, bol silne podporovaný generálnym tajomníkom OSN Kofi Annanom, 1999 eh, Kofi Annan sa snažil šíriť takýto program v oblasti ľudských práv na pôde OSN a snažil sa začleniť eh, do všetkých činností eh, aktivít OSN. Takže prvá inštitúcia, ktorá sa snažila venovať mainstreamingu, aby som sa možno vrátila k tejto otázke neskôr, ak si to budete želať. Následne Európska únia sa tiež angažovala na tejto ceste v roku 2000 Európska únia sa zaviazala venovať tejto politike mainstreamingu ľudských práv, čo bolo oveľa ťažšie pre Európsku úniu, určite ako pre OSN, pretože OSN sa snaží dodržiavať e, mier, nielen teda dodržiavať ľudské práv, avšak OSN nie bola ekonomickou situáciou, ktorá sa snažila zlepšiť blahobyt, e, hospodársky blahobyt e, občanov. Toto bola úloha Európskej únie, ktorá sa snažila teda vytvoriť voľný hospodársky trh, takže majú rôzne funkcie, ale Európska únia sa posnažila a zapracovala mainstreaming do svojich politík, či už ide o oblasť ľudských práv, alebo či ide o obchodné politiky, politiky dopravy, životného prostredia a tak ďalej. Pre Európsku úniu angažovať sa v oblasti mainstreamingu ľudských práv, to znamená to, že otázka ľudských práv je systematicky zohľadňovaná v definícii politík EÚ v rôznych oblastiach, v rôznych sektoroch, v rôznych vonkajších dimenziách, ako aj vo vnútorných politikách, ako je napríklad aj politika azylu, imigrácie alebo DAI, ako aj v oblasti energetiky a tak ďalej. Samozrejme, Európsky parlament eh, bol šíriteľom tejto politiky mainstreamingu ľudských práv už od začiatku a vo svojej výročnej sprave 2007 o ľudských práv už obzvlášť trval na potrebe urobiť z mainstreamingu prostredov v oblasti ľudských práv Európsky parlament vo výročnej správe 2007 o ľudských právach na svete práve zdôrazňuje tú potrebu posilniť SZBP, ktorá je častokrát e, sa potýka s ťažkosťami e, zo strany kvôli egoizmu jednotlivých e, členských štátov, takže z mainstreamingu sa snažili urobiť prioritu a zabezpečiť to, aby šírenie ľudských práv v oblasti SZBP bola pravidelne implementovaná a prísne dodržiavaná. Vždy Európa podporovala túto politiku mainstreamingu a overovala, či takáto politika mainstreamingu je implementovaná v rámci EÚ. Pokiaľ ide o diagnostiku, budem sa snažiť byť strčná, stručná. tento táto politika mainstreamingu ľudských práv v vonkajších e, aktivitách EÚ existuje. Európska únia má orgány na to, aby implementovala túto politiku mainstreamingu, takisto má k dispozícii aj rôzne nástroje. Takže táto politika mainstreamingu ľudských práv existuje. A môžeme povedať, že Európska únia avšak môže ešte viacej vykonať v tejto oblasti. Od roku 2001 existuje e, istý počet e, dokumentov, správ, vyhlásení, záverov, ktoré boli vypracované rôznymi inštitúciami EÚ, ktoré stanovujú to, čo zahrňame v pojme mainstreaming. Tieto dokumenty sa najprv týkali druhého piliera, čiže SZBP, a potom inštitúcie mali taký pocit, že musia rozšíriť uh, túto politiku a prijať Human Rights Based Approach vo všetkých politikách, ktoré sa týkajú vonkajšej činnosti v prvej, prvom a treťom pilieri. Takže pokiaľ ide o tú vonkajšiu dimenziu prvého a tretieho piliera, napríklad v oblasti spravodlivosti vnútorných záležitostí, v oblasti spolupráce, rozvoja, imigrácie, vzdelávania a kultúry. Nástroje, ktoré máme k dispozícii ako EÚ, preto aby mainstreaming ľudských práv bol zrealizovaný, tie sú rôzne, už sme o nich hovorili, niektoré sú e, všeobecnejšie, niektoré sú špecifickejšie. Závisí to od dialogu s tretimi krajinami. Máme niekoľko guidelines, čiže usmernení, ktoré boli vypracované na to, aby práve poskytli nejaké si indikácie pre vzťahy s tretimi krajinami, napríklad e, pokiaľ ide o mučenie alebo zákaz trestu smrti alebo obranu ľudských práv. A obrancov ľudských práv máme rôzne obchodné klauzuly, ktoré umožňujú zrušiť obchodné zmluvy Európskej únii alebo prijať určité obmedzenia s tretimi krajinami zmluvnými, pokiaľ porušujú ľudské práva. A takisto máme ten známy európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, ktoré ktorý je finančným nástrojom, ale ktorý umožňuje implementovať politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv s tým, že zdôrazňuje dôležitosť mainstreamingu. Domnievam sa, že teda tie nástroje tu máme k dispozícii. V oblasti inštitucionálnej máme inštitúcie takisto, ktoré šíria tieto myšlienky. Napríklad rada šíri tieto myšlienky generálny tajomník, ako aj osobní zastupcovia generálneho tajomníka. Nechcem tu zdôrazňovať teraz dôležitú úlohu generálneho sekretára Kohom, tieto inštitúcie sú veľmi dôležité pre šírenie ľudských práv a pre koordináciu aktivít v oblasti ľudských práv v rôznych vonkajších politikách EÚ. Komisia bola začlenená zo široka do tohto procesu, ktorý bol naštartovaný vďaka cieleným radám vďaka aplikácii niektorých politík, napríklad regionálnych politík. Komisia pripomínala a pripomína stále dôležitosť tejto politiky mainstreamingu rôznym inštitúciám, rôznym európskym inštitúciám, hlavne rade. Európsky parlament tiež prispel e, tejto politike mainstreamingu, napríklad e, cez e, svoju implikáciu počas volebného obdobia rôznymi uzneseniami, ktoré pripomínajú dôležitosť ľudských práv cez rôzne správy, ktoré vypracován, hlavne v správe, ktoré vypracováva každý rok o ľudských právach na celom svete. Vieme veľmi dobre, ako činnosť Európskeho parlamentu je dôležitá v tejto oblasti, pretože Európsky parlament to je hlas Európy, pretože je to legitimnosť politik stanovených na európskej úrovni. Európska únia môže ešte oveľa viacej vykonať. A teda vypočujte si výsledky našich interviú. Máme tu rôzne pokroky, ktoré boli zaznamenané. A myslím, že pani Arno už detailne spomenula to, že tento pokrok by mohol byť ešte lepší. Hovorila o nedostatku súladu, nedostatku koherencie medzi vonkajšou vnútornou politikou EÚ, ale tiež medzi politikou EÚ a politikou členských štátov, čo oslabuje napríklad príjmanie pozícií EÚ hlavne na medzinárodných fórach, ako aj na Rade pre ľudské práva. Je potrebné posilniť súlad medzi multilaterálnym, bilaterálnym, medzi tematickým a geografickým. Myslím, že to je ten hlavný veľký problém práve tohto fungovania mainstreamingu. Môžeme ešte oveľa viacej vykonať, môžeme to ešte posilniť, túto politiku, tento súlad v oblasti ľudských práv. O to viac, že si všímame, že mainstreaming nie je systematicky dodržiavaný a že je potrebné neustále pozorne sledovať tento proces, aby tento proces sa stal systematickým vo všetkých politikách. Vypočujte si teda výsledky našich interview. Mainstreaming v oblasti ľudských práv musí sa snažiť zacieliť politiky zatiaľ čo sociálne a kultúrne zložky nie sú dostatočne zohľadnené. Obzvlášť, opakujem teda to, čo ste už povedali, hlavne v oblasti teda v Európskom nástroji pre demokratizáciu a ľudské práva. Niektoré mimovládne organizácie si želali, aby bolo zdôraznené aj ekonomické a sociálne práva. Bolo nám tiež povedané, že je tu dostatočný prieto, priestor na to pre lepšiu aplikáciu mainstreamingu vo vonkajších činnostiach, že je tu možnosť oveľa lepšie a s väčším súhľadom a lepšie, koordinovanejšie využíva tento známy finančný európsky nástroj pre demokratizáciu a ľudské práva. Na záver tejto štúdie, tejto diagnostiky Európska únia má teda mainstreaming v oblasti ľudských práv, ale je veľká škoda, že systematicky sa nesnaží presadzovať toto v, vo svojich nástrojoch s tými nástrojmi, ktoré má k dispozícii a s tými politikami, ktoré tu fungujú. Na základe toho, čo sme si vypočuli, by sme veľmi ponížene chceli sformulovať niekoľko odporúčaní, ktoré boli navrhnuté osobami, ktoré sme si vypočuli, s ktorými sme sa stretli a pokiaľ ide o inštitucionálnu úroveň, začala by som s tou niektoré osoby. Väčšina ľudí, s ktorými sa stretli, sa domnievajú, že v súčasnosti je potrebné, aby bola vytvorená centrálna štruktúra, ktorá by zabezpečila súlad politik k mainstreamingu v oblasti ľudských práv. Taká ústredná štruktúra, ktorá by zabezpečila tieto politiky a ktorej úlohou by bolo poskytnúť usmernenia, odporúčania rôznym inštitúciám, ich členom, aby tieto politiky mainstreamingu boli vylepšené. Niektorí sa domnievali, že by bolo potrebné, aby sa vytvoril miesto Európskeho komisára pre ľudské práva ktorý by bol zodpovedný za šírenie ľudských práv vo všetkých zahraničných politikách EÚ, ako aj vo všetkých v tom zahraničnom rozmere všetkých politik. Tento by mal na starosti koordináciu so zastupcom SZBP a ako aj ďalšími e, komisármi činností v, v oblasti svojej kompetencie. A takisto tento komisár by bol zodpovedný za šírenie a záruku ľudských práv na medzinárodnej úrovni, čiže tam by mal byť dosiahnutý ten súlad medzi vonkajšou a vnútornou činnosťou politík v oblasti ľudských práv EÚ. Určite je to zaujímavý návrh, avšak dá sa to byť nerealizovateľné pre ďalších. Boli tam veľmi pozitívne reakcie v tejto oblasti, ale aj negatívne reakcie. Musím to priznať, ide o nerealistickú myšlienku, ktorý, ktorá by ešte zdvojnásobila pracovné miesta, ktoré už existujú na úrovni komisie a rady a ktoré by bolo ešte aj zdvojnásobením práci čo robí komisár pre ľudské práva v EÚ. Avšak eh, tento post komisára pre ľudské práva nás veľmi zaujal. Ďalšie opatrenia, také realistickejšie, by tiež mohli byť eh, oveľa rýchlejšie prijaté, aby bol posilnený mainstreaming ľudských práv v EÚ. Mohli by sme, a myslím, že by to bolo dôležité posilniť jednotu ľudských práv DG Relax, ktorý už má svoje kompetencie, ktorých som vám hovorila, keď som hovorila o komisárovi pre ľudské práva. Ale ak chceme, aby táto jednota ľudských práv bola vykonávaná vo vonkajšej aktivite, je potrebné zabezpečiť význačné miesto pre túto jednotu, pre túto jednotku oddelenie, ktoré by malo na starosti tieto ľudské eh, práva. Tato, toto oddelenie by muselo zabezpečiť eh, svoju viditeľnosť a posilniť eh, túto vôľu urobiť z mainstreamingu v oblasti ľudských práv účinný nástroj. Ďalšie opatrenia na každom DG sa nám zdá, a teda to je návrh ktorý bol častokrát prednesený. Takže v každom DG komisie by mali existovať oddelenia, ktoré by boli oddeleniami pre ľudské práva, ktoré by boli špecificky zodpovedné za mainstreaming v oblasti ľudských práv konkrétneho DG, ktorý by sa venovalo mainstreamingu v rámci aktivít konkrétneho DG, ale aj o mainstreamingu v ak- rôznych aktivitách konkrétneho DG. Ďalej, pokiaľ ide o tzv. delegácie a vedúcich delegácií, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu, ktoré by mali slúžiť pre strategické ciele v oblasti ľudských práv a ich úlohy by mali byť zabezpečené pri stretnutiach s rôznymi vedúcimi misií jednotlivých členských štátov a vďaka tomu by mohli zabezpečiť mainstreaming týchto ľudských práv. Ďalej, ďalšie opatrenia. Chceli by sme, a teda to je veľmi ľahko priateľný nástroj, aby popis jednotlivých e, postov pre vedúcich misií a pre riaditeľov, pokiaľ ide o týchto komisie, by mali určité kompetencie v oblasti ľudských práv. Čiže generálny riaditeľ alebo šéf či vedúci tohto oddelenia by neho, mohol byť prijatý na tento post, pokiaľ by nemal minimálne skúsenosti v oblasti ľudských práv. ale tu máme ďalšie opatrenia v oblasti vzdelávania, že je tu nedostatok vzdelávania zabezpečeného v oblasti ľudských práv, či už ide o stav EÚ alebo o stav ktorý realizuje svoju činnosť na konkrétnych miestach. Takže niekoľko opatrení pre komisiu, pokiaľ ide o radu. Isté, že je veľmi dôležité posilniť úlohu, ktorú zohráva osobný zástupca generálneho tajomníka. Európskej únie. To sa nám byť, zdá byť eh, podstatné, pretože činnosť tohto osobného zástupcu v rámci SZBP je naozaj rozhodujúca, pretože zohráva základnú úlohu v oblasti mainstreamingu alebo šírenia kultúry ľudských práv. Takže posilniť svoju úlohu, posilniť jeho status, jeho politickú viditeľnosť, aby bolo jasné, že tento táto politika mainstreamingu ľudských práv je prioritnou politikou pre Európsku úniu. Takže niekoľko inštitucionálnych návrhov. Pokiaľ ide o tie návrhy, som to len tak preletela. Ďalej, pokiaľ ide o nástroje používané pre mainstreaming ľudských práv, ja sa domnievam, že by bolo potrebné posilniť dialog, ktorý je veľmi cenený zo strany tretich krajín. Máme viac ako 30 dialogov, ktoré je naviazaných s tretimi krajinami, aspoň v súčasnosti, ako povedala pani Arno, je potrebné, aby tieto dialógy fungovali a keď hovoríme s osobami, ktorí sa zúčastnili na týchto dialógov, sú dosť sklamaní nedostatkom. Nie absenciou, ale nedostatkom presných tém, ktoré by mohli umožniť nieže takú povrchnú diskusiu, ale skôr takú hĺbkovú e, diskusiu. Takže obmedziť skôr tie témy a zamerať sa na ne do hĺbky. A ďalej zabezpečiť e, koherenciu medzi týmito jednotlivými existujúcimi dialogami e, v súčasnosti. Takže to je k dialogu, ďalej k usmerneniami všetci ocenili tieto Eh, usmernenia vypracované EÚ, ale samozrejme, že je potrebné ich tiež posilniť a hlavne ich využitie by malo byť prehodnotené. Myslím, že toto je veľmi dôležité, aby sme pravidelne prehodnocovali tieto usmernenia a tieto prehodnotenia by mali byť práve využité na to, aby sa stanovili otázky, ktoré by mali byť predložené v dialogoch, kde by sa malo zdôrazniť práve tie kamene alebo tie body, na ktorých zakopáva ten dialog. Takže tieto prehodnotia by nám mohli umožniť lepšie zacieliť dialog, čo by mohlo umožniť lepšie využívať finančné zdroje v rámci nástroja EU. A ďalej zohľadniť socioekonomický faktor, ďalej zviditeľniť tieto guidelines, ktorý je stále hlásaný Európskou úniou, Európskym parlamentom, ktorý je práve obrancom viditeľnosti tohto boja za ľudská, ľudské práva vo vonkajších vzťahoch EÚ. Možno ešte niečo k Európskemu nástroju pre demokratizáciu a ľudské práva, ktorý by mohol byť využitý na posilnenie mainstreamingu v oblasti ľudských práv v rôznych eh, aktivitách, ktoré sú ní financované a obzvlášť eh, pokiaľ ide o využitie usmernení a dialógu na stanovenie otázok, ktoré spôsobujú problémy. Financovanie jednotlivých eh, aktivít v oblasti ľudských práv pre prekonanie problémov. Niekoľko návrhov, ktoré som chcela tu predlžiť. Teraz by som prenechala slovo prezidentovi Fischerovi, ak by chcel niečo k tomu ešte dodať. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne, bolo to pre nás veľmi dôležité a myslím, že je najvhodnejší čas teraz hovoriť o tejto štúdii, pretože prebiehajú dve zaujímavé veci. Dúfame, že vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva a budeme mať možnosť eh, diskutovať eh, o o to, ako budeme formulovať eh, nové pravidlá pre dodržovanie ľudských práv. A okrem toho sa práve chystáme eh, a pripravujeme vymenovanie novej komisie. Ja si myslím, že zajtra sa budeme ešte zaoberať eh, návrhom, ktorý sa práve tohto týka na úrovni výboru. Ale doktor Fischer, nech sa páči, ak chcete doplniť príspevok vašej predrečničky. Dá, stručný k tejto štúdii na doplnenie. Ťažko čo, čo si dodať, pani profesorka povedala naozaj veľa. Ešte snáď jednu vec. Bol, v tej skupine, ktorá pracovala na tejto štúdii, sme sa zaoberali hlavne otázkou metodológie, pokiaľ ide o mainstreaming. A tu ešte ďalej zostáva deficit v Európe. Predovšetkým sa treba pozrieť na to, čo e, znamená mainstreaming, ako sa zostaví táto metodológia, aby mohla v EÚ fungovať. Diskutovali sme o tom, aby tu bolo také zastrešenie nad tými odporúčaniami, aby bol, bol, tu bol pravidelný pra, e, mainstreaming screening bez ohľadu na to, kedy sa tie pravidlá realizujú. Ten screening by mal byť realizovaný pravidelne. No a moja posledná poznámka, otázka, ktorú ste ešte raz komentovali, pre nás je dôležité vzhľadom na diskusiu o medzinárodnej hospodárskej kríze a klimatických zmenách poukázať na to, že tieto dva problémové okruhy sa nedajú dobre zodpovedať, ak si nevšímame otázky ľudských práv. Práve v Európe sa diskutuje veľa o ekologickom mainstreamingu, o tom je veľa materiálov z nedávnej doby ktoré poukazujú na to, že ľudské práva sa e, trošku macožsky e, e, riešia. Treba tu naozaj e, poukázať na to, že toto je je tu potrebná nová diskusia o, o význame ľudských práv. Ďakujem pekne, doktor Fischer, za vaše dôležité pripomienky. Mne dosť často napadá, že či tento gender mainstreaming eh, nie je podobný disku, diskusie metodológii, pretože eh, myslím, že tá podstata je podobná. Napríklad aj Európsky parlament eh, uplatňuje uplatňuje zásady rodovej rovnosti rodového mainstreamingu, aj keď sa to neuplatňuje na všetkých e, inštitúciách. Chcem sa opýtať, e, či sú nejaké e, reakcie na to, čo tu odznelo. Možno aj pán Týring by sa mohol vyjadriť k zástupcom univerzit a k výsledkom tejto štúdie. Najskôr pán Arno, chcete sa, pardon, pani Arno, chcete sa vyjadriť? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, sera des Ďakujem pekne, pani predsednička. E, veľmi stručne, ak dovolíte, okomentujem. Táto štúdia zrejme prinesie ďalšie reakcie v budúcnosti. Je to veľmi jasne prezentovaná štúdia. Mm, veľmi dobre sa tam prezentuje e, a hodnotí e, súčasný vývoj a výzvy do budúcnosti. Mm, Chcela by som spomenúť mm, niekoľko praktických eh, návrhov, ktoré sú obsahnuté v tejto štúdie mm, vyjadrenia, ktoré sa týkuj, týkajú delegácie komisie, komisie v tretich krajinách. Komisia teraz vymenovala odborníka pre otázku ľudských práv. A teraz sa chceme snažiť prehodnotiť tieto vymenovania, aby sme zabezpečili, že niekto, aby bol aj na politickej, aj na praktickej stránke tejto veci. Mm, mali sme obavy, že celé by to zastrašovalo iba generálne riaditeľstvo Corporation, ale my by sme chceli, aby to prebiehalo ako dialog. Nechceme, aby to bola jednostranná iniciatíva. Chceme, aby delegácia sa usilovala o dosiahnutie viacstranného prístupu. Chceme podporovať, aby delegácie organizovali stretnutia s miestnymi mladými organizáciami, aby aj na úrovni členských štátov prebiehala spolupráca predtým, ako prebehne dialog medzi členskými štátmi a tretimi krajinami. Oproti tomu, čo v Proti tomu, čo Florence Homer eh, povedala, neviem, že či tieto krajiny sú až také nadšené eh, z toho dialógu s nami. My sme teda nadšení, ale eh, musíme si uvedomiť, že pred nami máme partnerov, ktorí nie vždy sú otvorení. V niektorých krajinách máme také prekážky, máme tie počty line, takže je a bolo by zaujímavé, keby sme mali celý rad všetkých ministerstiev k dispozícii, ktorých sa to týka, spravodlivosti vnútra a tak ďalej. A tu máme koľkokrát problémy. Takže toto sa snažíme vylepšiť. A posledná poznámka k socioekonomickým, kultúrnym e, právam. Samozrejme, že je to niečo len na teoretickej úrovni. My sa budeme snažiť posilniť veľa vecí, lebo sme veľa vykonali v občianských e, záležitostiach, budeme v tom pokračovať, ale Najprv si musíme položiť otázku rozvoja, ako teda e, všeobecne si musíme uvedomiť, že my sme tými najväčšími darcami i keď nerobíme dostatočne v sociálnej a ekonomickej oblasti, tu si kladiem otázku. Ale ďalej, pokiaľ ide o ľudské práva, začali sme seriózne pracovať e, so špeciálnym spravodajcom OSN pre e, ľudské práva a výživu. Žiaľ Bohu, hospodárska kríza nás nutí tiež k tomu, aby sme pracovali viacej na dopade hospodárskej krízy Climate change to je niečo, kde sa snažíme, a teda čo, čoraz viacej sme konfrontovanejší, myslím, že Fínsko túto niečo vykonalo a potom tu máme celú tú diskusiu o humanitárnej pomoci. Takže toto všetko sú témy, kde naozaj sa snažíme veľa pracovať a pracovali sme dosť, aj keď nehovorím, že tu ešte nie je čo vykonať. Ďakujem pekne a potom sa môžem k tomu detailne vrátiť tapahtuu. Kiitos rouva. Áno, celkom sa k tomu vrátim aj ďakujem pekne. Pani Arnold za vaše vyjadrenie. A pán Kilry, e, nech sa páči, chcete zareagovať na to, čo tu odznelo a na prepojenie s vašou činnosťou. Ďakujem pekne, budem hovoriť po francúzsky. Euh, Chcel by som začať e, tým, že poviem, že čo ma vlastne e, zaujalo v tejto diskusii na začiatku dostať, e, mať k dispozícii dosť času zamyslieť sa, zastaviť sa, um, čo je vlastne ten mainstreaming a aká je tá metodika mainstreamingu. Veľmi sa mi páčila ten pojem úspechu mainstreamingu, keď teda metodika mainstreamingu sa dostane do politiky. A ďalej diskusia o vzdelávaní, o požiadavku otázkach na šéfov jednotlivých oddelení mainstreamingu, ako vlastne sa uchopiť e, tú obavu v oblasti ľudských práv, ako ju zakotviť do všetkých politík. Ak aktéry rôznych e, oddelení sa budú venovať ľudským právom, tak môžeme si byť istí, budeme mať určité záruky na to, že ľudské práva budú lepšie mainstreamingované. Prepačte za tento termín, hovorí rečník. A táto poznámka, my sme to už predložili iným spôsobom, keď sme predlož... konkrétnejšie, e, keď sme hovorili o tom, aby Rada pre ľudské práva bola viacej zakomponovaná v tejto oblasti. A my ešte žiadame, aby sme mali prístup k týmto geografickým skupinám. Takže nie len e, regulérne sa stretávať a reagovať na e, návrhy komu, ale tiež definovať európsku politiku pre jednotlivé regióny. Takže toto je o tie tematických oblastiach. Je potrebné, aby EÚ zohľadnila jednotlivých rozhodujúcich činiteľov, tak v geografických ako aj v tematických oblastiach. Tiež pre mainstreaming je potrebné sa zamerať na ten hlavný e, námet, teda tú vôľu, ten záujem nájsť kapacity, nájsť spoločnú pozíciu pre 25-27 členských štátov v boji proti terorizmu. Každý má konkrétny príklad, ale keď začleníme k terorizmu ešte aj dodržiavanie ľudských eh, práv, ak ich začleníme ešte aj v boji proti nezákonnej eh, imigrácii, to by mohlo byť tiež eh, témou ľudských práv, keď budeme pripomínať tieto ľudské práva vo všetkých politikách EÚ, ako aj v ďalších témach, ako je napríklad otázka biznisu alebo rozvoja hospodárstva. Takže vlastne nezabudnúť nemať len tú teoretickú diskusiu o mainstreamingu, ale nezabudnúť na to, že hovoríme o konflikte záujmov a o neschopnosti niekedy našich vlastných členských štátov alebo partnerských štátov implementovať mainstreaming do prvého radu. Ďalej v Lisabonskej zmluve my sme trpeli v minulosti práve tým, že táto diplomatická, e, Lisabonská zmluva bola v e, službách e, diplomacie. A to malo veľký dopad na mimovládne organizácie, určite aj na Európsky parlament, pretože pani Romé práve pripomenula, že táto špecifická úloha komisie je pripomínať potrebu mainstreamingu a komisia, ktorá vlastne tradične predstavuje tento spoločný európsky záujem mimo teda e, bežných e, krátkodobých záujmov členských štátov. Nechcem teraz karikaturizovať e, členské štáty, ale chcem pripomenúť ten zmysel komisie. Keď máme spoločnú diplomáciu, máme teda komisiu a radu, ktorá sa stretne, tento trojuholníkový tento trojuholník medzi jednotlivými inštitúciami bude oslabený. Z toho vyplýva, že mimovládne organizácie a Európsky parlament musia nájsť iné nástroje, aby e, realizovali ich e, protikladnú moc alebo tie ich rozhodnutia. Prepačte, ale chcela som ešte odovzdať slovo pánovi obimu. Takže ja končím, hovorí pán rečník. Dobre, hovorili ste viac ako váš e, čas. Olká Pán Obilos, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, môj príspevok eh, by mal byť provokujúci, pretože chcem, aby táto diskusia išla ďalej, keby sme mali viacej času. A pani predsednička by si mala nájsť lepší formát, preto aby sme mohli mať eh, detailnejší dialog, tak pokiaľ ide aj tie predchádzajúce príspevky siete mimovládnych organizácií, ako aj správ v oblasti mainstreamingu. Veľmi stručne by som chcel vyjadriť sa k o pojmu mainstreamingu, ktorá je veľmi dôležité, ako to povedala pani Romer, keď spomenula, že neexistuje termín, ktorý by bol vo francúzštine ekvivalentom tohto výrazu ani v španielčine neexistuje. Preto sa mi zdá byť absurdné, že máme tu rôzne správy, kde sa práve používa tento pojem mainstreaming vo výročných správach jednotlivých rokov. A domnievam sa, že mainstreaming by mal viesť k dvom základným usmerneniam, k lepšiemu súladu, k väčšej koherencii politík jednotlivých inštitúcií a po druhé k väčšej politickej možnej vôli. Pretože mainstreaming je pozitívnou vecou a všetci s tým súhlasíme, ale závisí základne od možnosti stream, čiže toho prúdu. Ako vlastne ovplyvniť a usmerniť tie politiky EÚ. To je práve ten tok, ktorý je nehnuteľný. A teda mainstreaming potom nie je pozitívny, ale negatívny. Preto by sme mali zdôrazniť ten súlad a tú vôľu činnosti EÚ. A koherencia v dvoch zmysloch. Koherencia medzi jednotlivými inštitúciami a po druhé koherencia alebo súlad, ako to povedala pred chvíľkou pani Rover, medzi jednotlivými záujmami a hodnotami. Pretože nemôžeme spadnúť do toho dvojitého prerozdelenia práce, kde rada a hlavne komisia si bránia svoje záujmy a parlament musí brániť hodnoty. Toto by bolo pokrytecké a určite neúčinné, ale zároveň potrebujeme súlad medzi jednotlivými hodnotami a záujmami, pretože hodnoty pre Európanov a Európanky predstavujú aj ich záujmy. Takže musíme brániť naše hodnoty takou istou intenzitou, takou istou silou, ako bránime naše záujmy. Posledná poznámka. Využijem teda tú možnosť, že mám slovo. Máme tu slovo, ktoré sa nachádza vo všetkých dokumentoch, ktoré vypracovávame, vo všetkých správach, o ktorých diskutujeme na tomto výbore, pokiaľ ide o oblasť ľudských práv. Táto, táto slovo, ktoré je zakázané alebo neexistujúce, je slovo politické skupiny. A môj príspevok možno nie je až taký populárny, ale keď hovoríme o tom, že máme politický dialog, ktorý by mal byť interaktívny a povieme, že tento dialog by sa mal odohrávať medzi inštitúciami, parlamentami a zástupcami nevlád, mimovládnych organizácií občianskej spoločnosti, zabudáme na niečo. Samozrejme, je to kriti- zovacelné a nedokonalé, ale to sú základné nástroje, ktoré máme k dispozícii. A to sú politické skupiny. Zoberme si jednotlivé členské štáty, prítomnosť parlamentov, kde už predstavuje vlastne tú prítomnosť politických skupín, ale keď hovoríme o situácii v stredozemnej oblasti, politické skupiny sú častokrát marginalizované v rôznych eh, tretich krajinách eh, z tredozemskej oblasti a mali by zohrávať eh, úlohu v tejto interaktívnej činnosti, ktorá je spravodlivou aktivitou v týchto interaktívnych politických dialógoch, kde máme častokrát zástupcov aj občianskej spoločnosti. Ďakujeme pekne za vaše cenné pripomienky. A, a dovolíte, rada by som navrhla, keďže mnohí prejavili záujem prehlbiť túto diskusiu a pokračovať v nej, možno by sme mohli ešte v pracovnom výbore tohto podvýboru e, rokovať o tom, či by sme zorganizovali znovu takéto podujatie, aby sme pozvali aj ďalších zástupcov, napríklad zástupcov občanských organizácií a rokovali o tejto téme ešte ďalej. Mm, myslím, že pre tento deň sme však vyčerpali e, náš čas, ktorý sme mali k dispozícii. Chcem poďakovať všetkým rečníkom, ktorí vystúpili. Mm, dúfam, že budeme mať možnosť v dispozícii e, v budúcnosti spolupracovať e, aj so švedským pracovníctvom, aj s radou. Zajtra máme na programe dve e, zaujímavé a celko by ste veľmi nabité rozpravy o situácii v Číne. Máme tu mm, hostku pani Kadír o 9. a potom o 10.30 budeme hovoriť o situácii v Iráne z hľadiska eh, ľudských práv. Želám vám všetkým príjemný večer a ďakujeme ešte raz eh, pani Hamargošile, pani Kionkale, pani Kionka a pani Arnold za ich účasť a za ich príspevky. Ďakujeme.